Bene. Possiamo iniziare. Dobre, môžeme začať. Aj keď pri premiesňovaní z inej sály, z inej miestnosti je bolo nevyhnutné teda absolvovať respektíve na pre, pri presune z toho spoločného mítingu s výborom FEM sú ľudia mnohí ešte na ceste ak nie sú žiadne námietky, schválime program schôdze, tak ako aj zápisnicu z 11. 12. apríla. Nemám nejaké osobitné oznámenia, pretože neprebehla v Štrasburgu žiadna plenárna schôdza od našej poslednej schôdze 30. mája. Neboli teda prijímané žiadne nové naliehavé uznesenia. Jediné oznámenie, ktoré by som chcel prezentovať, je, že tento týždeň boli vznesené veľmi závažné trestné obvinenia proti obhajkyni ľudských práv ruskej Valentine Červatenko. Vyšetrovateľia tvrdia, že z pozície predsedničky nadácie Don, ženskej nadácie Don pre občianskú spoločnosť alebo rozvoj občianskej spoločnosti tenko porušila článok 331, to znamená úmyselné vyhýbanie sa povinnosti poskytnúť dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na to, aby boli zahrnuté do registra neziskových organizácií, ktoré vykonávajú funkciu zahraničného agenta. Toto je e, prvý typ trestných trestného konania, ktorý sa týka takéhoto nesúladu alebo nekonania v súlade s pravidlami e, pod takýmto názvom, teda zahraničného agenta, ktorý bol znesený e, proti obhajkyni ľudských práv v Rusku. My sa budeme snažiť, aby sme vyvinuli nevyhnutný tlak, tak aby e, bol nakoniec tento prípad pozitívne vyriešený, aby boli vznesené znesené obvinenia zrušené. Ďalej chcem privítať výťazov a štipendia programu Sacharov Fellowship 2017. Chcem tu okrem iného privítať aj obhajcov ľudských práv v rámci teda spomínaného Sacharov Fellowship na tento rok. To je druhý rok, čo organizujeme takéto, takúto iniciatívu uvedomujeme si už, aký je ten počiatočný úspech. Na začiatku bolo 150 tých uchádzačov, alebo teda tento rok už viac ako 1100. Sú tam zastúpení e, teda uchádzači z rôznych častí sveta, sú tam rôzne aktivity na poli ľudských práv, ktoré sú realizované absolvovali dvojtýždň, teda absolvujú dvojtyžňový intenzívny program vzdelávací. V súčasnosti sa nachádzajú v Bruseli, teda v parlamente a budúci týždeň sa zúčastnia tzv. Veny Summer School letnej škole v Benátko, Benátkach pre ľudské práva, kde okrem iného budú prednášať eh, laureátka Sacharovecený z roku 2016, zlami Haji Bašar a Halva Ibrahim z roku 2005. Tento rok bruselský program kladie veľký dôraz na praktické veci, ktoré sa týkajú presadzovania ľudských práv alebo advokácie a teda networkingu. Z tohto dôvodu tí výťazí e, tohto programu e, dostávajú možnosť na mieru šitého programu schôdzi s poslancami a so zamestnancami inštitúcií EÚ my vnímame Sacharov Fellowship ako investíciu do budúcnosti. Samozrejme, bude nevyhnutné e, nadalej sa angažovať v kontaktoch s vami počas tohto obdobia vzdelávania a tak e, to budú robiť aj zastúpenie parlamentu vo vašich krajinách e, pôvodu. A ja dúfam, alebo teda delegácie EÚ, ja dúfam, že budete schopní poskytnúť hodnotný vstup do našej práce v oblasti ľudských práv a možno budete schopní nám pomôcť identifikovať príležitosti na aktivitu v oblasti ľudských práv vo vašich krajinách. E, je tu Salam Zurabišvili z Gruzínska a Azma Kaučech, Kaučech z Tuniska. Samozrejme, ich vítam a dám im krátko slovo, tak aby e, vysvetlili svoj pohľad na vec. Kto začne? Nech sa páči. Uh, thank you very much for Ďakujem veľmi pekne. Uh, vážený pán predseda, uh, ďakujem tiež uh, za možnosť súčasniť sa na programe Zahra Fellowship. Som z Gruzínska, zastupujem organizáciu občianskej spoločnosti, ktorá pracuje na podpore sociálnych a ekonomických práv obyvateľov tejto krajiny. Ja pracujem najmä na podpore otázky eh, podnikateľskej zodpovednosti a eh, práv občianskej spoločnosti v našej, eh, v našej krajine. Spolupracujeme s podnikmi, s vládou a podporujeme vytvorenie plánu pre ľudské práva. Tiež spolupracujeme so sektorom občianskej spoločnosti a snažíme sa rozvinúť partnerstvo medzi občianskou spoločnosťou a organizáciami zastupujúcimi žene, ženy E, snažíme sa o udržateľnosť a dúfame, že tí, ktorí bojujú za ľudské práva e, v Gruzínsku, prispejú aj k udržateľnému rozvoju našej krajiny. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, ak máte nejaké otázky, tak e, veľmi rada odpoviem. Good morning. Príjemné predpoludne. Som Asma Kawiš z Tuniska. Tunisko je, kde začala revolúcia a Dúfame, že dosiahneme ciele našej revolúcie e, Sloboda, dôstojnosť a práca a som z organizácie Fanny Rahmanani, čo znamená e, e, um, umenie som ja a my dávame priestor mladým ľuďom a snažíme sa pôsobiť najmä v chudobných oblastiach Ehm, naši ehm, dobrovoľníci, naši pracovníci pracujú e, v týchto oblastiach, aby e, potlačali extrémizmus a dávame e, priestor ženám a miestnej populácii. Grazie. No, Ďakujem pekne. Neviem, či sú nejaké kolegyne, kolegovia, ktoré by možno chceli sa spýtať našich hostí. V prípade, že nebude nikto, tak sa poďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť. Želám vám úspech vo vašej práci. Predovšetkým aj e, pokiaľ ide o to stretnutie, ktoré sa chystá Benátka. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorú odvádzate a za to, že ste prišli. Ďakujem. Poďme ďalej. prejdeme na bod programu, ktorý sa týka dopadu medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce. Chcel by som sa poďakovať kolegyňam, kolegom za príspevky k tomu stanovisku, ktoré v tejto chvíli vypracováva náš podvýbor, e, pokiaľ ide o správu INTA o globálnych hodnotových sieťach alebo reťazcoch Anglická verzia návrhu bola rozdaná 12. apríla a bolo predložených 61 pozmeňujúcich návrhov. Sú k dispozícii vo všetkých jazykových verziách. Povedzme to tak, že všetka odvedená práca odráža našu spoločnú predstavu, že globálne hodnotové reťazce musia, a globalizácia musí byť e, ako taká e, fungujúca a musí e, zmierňovať potenciálne negatívne dopady na ľudské práva a na právo práce, musí zabezpečiť e, udržateľný rast a ochranu životného prostredia. Niektoré pozmeňujúce návrhy vlastne potvrdzujú, že globálne hodnotové reťazce predstavujú tak e, výzvu, ale aj príležitosť pre ľudské práva a hospodárske subjekty musia disponovať nevyhnutnými stimulmi, aby to robili takým spôsobom, že budú prijímať ten správny typ prístupu v medzinárodnom rámci, ktorý vychádza z pravidiel a z efektívnych a aplikovateľných noriem štandardov. Mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, sa týkajú efektívnejšieho využitia nástrojov hospodárskej politiky, ktoré sú k dispozícii na ochranu a na podporu propagovania ľudských práv, ako sú doložky, ktoré sa týkajú ľudských práv, e, hodnotenie vplyvu a takisto aj monitorovanie systému v krajinách GSEP a GSEP+, všeobecných e, preferencií, pokiaľ ide o inovatívne systémy, ktoré sa týkajú označovania a uvedomenia si alebo získania povedomia medzi obyvateľstvom a takisto zlepšenie verejného obstarávania. Niektoré veci ohľadom sociálnej zodpovednosti podnikov boli riešené už v rámci predchádzajúcej správy. Ten návrh eh, je zhrnutý do desiatých kompromisov, ktoré sa budú snažiť zohľadniť čo najviac pozmeňujúcich návrhov, tak aby bol uľahčený postup hlasovania. A tieto budú odoslané pred eh, plánovaným budúcim, budúcotýždňovým stretnutím v Štrasburgu v stredu. Dúfame, že náš príspevok bude užitočný pre správu INTA. Teraz e, dám priestor tým, ktorí e, zastupujú tieňových spravodajcov, respektíve tieňových spravodajcov a pani poslankyňa Jeep. Nech sa páči. Pán poslanec Grip. Uh, ja mám e, písomnú informáciu od pani Goodleaf, ktorá tu žiaľ dnes nemôže byť. Je v podvýbore teraz zasada na podvýbore a ja mám teda túto informáciu. V prvom rade chcem zdôrazniť, že potrebujeme pamätať na to, že stručnejšie vyjadrený názor je e, dôraznejší než príliš rozsiahly e, názor alebo stanovisko. A preto by sme mali e, definovať, ktoré veci budeme považovať za prioritné a na ktorých sa ako výbor väčšinou zhodneme. No a v tomto prípade menej je viac. Ďalej e, som rada, že počet e, pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, e, odráža význam, ktorý prikladajú poslanci problematike globálneho hodnotového reťazca a vplyvu európskej obchodných politik naň. Tu ide o hľadanie rovnováhy súbežne s jeho prehlbujúcou sa integráciou. Nepochybne musíme využiť na jednej strane tie príležitosti, ktoré nám táto vlast ponúka, na druhej strane musíme e, riešiť napríklad e, zásadné porušovanie ľudských práv, ku ktorému stále dochádza. A ja dúfam, že vďaka našej práci sa situácia týchto ľudí zlepší. Povinné skúmanie e, by malo byť proporcionálne a A na základe tohto skúmania e, sme dospeli k záveru, že je potrebné e, riešiť otázku podnikateľskej zodpovednosti. To je jej finálne vyjadrenie. Chcem dať vedieť e, poslancovi Gribovi za stanovisko, ktoré tlmočil, vyjadril. Budeme sa snažiť to zhrnúť, tak aby bolo jasné, aké je to posolstvo, ktoré chceme vyslať aby potom tá záverečná správa bola jasná, teda tá, ktorá vyjde z parlamentu, aby v tých úmysloch bola jednoznačná. 19. 20. jún, hlasovanie na Fed A budúci týždeň bude stretnutie tieňových v Štrasburgu v stredu. Toľko k tomu. Myslím, že tu môžeme uzavrieť tento bod programu a prejsť na ďalšiu vec. ktorá sa týka naliehavé uznesenia ohľadom Burundi, teda follow-upu SVČ, pokiaľ ide o naliehavé uznesenie o Burundi di a porte chiuse quelli che non c'entrano nulla. Začína časť za zatvorenými dverami, tí, ktorí eh, tu nemajú byť, tak ich poprosím, aby odišli.